skončiť túto časť zasadnutia, aby sme mohli pokračovať opäť o druhej, kedy máme na pláne výmenu názorov s Marian Tyson. Teraz sa už ale budeme zaoberať eh, vysielaním eh, pracovníkov v rámci poskytovania služieb. A chceme sa teraz zaoberať pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli predložené. Slovo by som už odovzdala spravodajkyniam. A oni si ho môžu rozdeliť, ako e, to považujú za vhodné. Pani Moran Šachtie začne, alebo pani Jongerius? Nech sa páči. E, merci d'avoir Ďakujem, pani predsednička. plusieurs reprises, nous présenterons euh, ce point sur euh, les amendements à deux voix en nous répartissant les thèmes. Euh, parce que nous avons... Euh, Ďakujem pekne. Takže som veľmi rada, že ste mi dali slovo. Sa môžem napäť o toto témou. Takže celkovo ide o to, že môžem povedať, že máme isté skúsenosti Najprv, ak dovolíte, pani predsedníčka, chcela by som sa poďakovať a ospravedlniť všetkým kolegyňam kolegom. Chceli sme eh, čo najskôr teraz urobiť predstavenie pozmejúcich eh, návrhov, ale samozrejme ešte vo všetkých jazykových verziách. Eh, tieto nie sú k dispozícii. Máme pred nami anglický text, ktorý je tiež k dispozícii iba od pondelka. Takže to je prvý text, s ktorým môžeme začať pracovať a tak skoro, ako to len bude možné, dostanete vo vašich rodných jazykoch e, k dispozícii všetky dokumenty, tak aby sme mohli začať pracovať, pretože vieme, že e, je to veľmi dôležité. Najdôležitejšia fáza, v ktorej sa nachádzame už teraz, čo teda musíme urobiť, Agnes a ja, v tom sa úplne zhodujeme, tým je, že ako Tieňoví spravodajci predstavia pozmeňovacie návrhy svojich skupín, na ktorých pracovali. My obe sme spravodajkyne a nachádzame sa teraz v takej fáze načúvania. To je veľmi dôležité, pretože samozrejme sme e, spolupracovali s rôznymi kolegami, vypočuli sme si národných e, e, zástupcov z ich krajín, ktorých zastupujú pri štúciách Európskej únie. Ale je veľmi dôležité, aby každý sa mohol vyjadriť a aby mohol niečo povedať k pozmenujúcim návrhom, ktoré predložil. Má, dostali sme približne 500 pozmeňovacích návrhov, to musím povedať vopred. Na jednej strane vám ďakujem e, za e, túto prácu, ktorú ste si urobili. Na druhej strane by sme boli predsa len radi, keby ich bolo bývalo menej. je to naozaj veľmi dôležitý e, text, treba na to naozaj špecialistov. Ale treba povedať, že sa tieto návrhy dajú dobre začleniť do jednotlivých tém. Chceme k tomu prispovať otvorene, mať tu vyvážený text. Nechceme tu e, vyvolávať nejaké, e, nejaké napätie medzi e, východom a západom. Chceme, aby sme sa vyjadrili proti sociálnemu dumpingu, a za e, spravodlivú hospodárskú súťaž a spravodlivú dynamiku pri zamestnávaní. Ehm, samozrejme, bez pozmeňovacích návrhov by to nebolo možné, ale e, Chceme teda pracovať s týmito mm, pozmeňovacími návrhmi a docieliť e, dohodu s jednotlivými politickými skupinami. Mnohé z nich sa vzťahujú na úvodné ustanovenia a potom sa navrhujú aj zmeny v texte. To je veľmi dôležité, pretože viete, aké dôležité sú tie e, obsahové, tie, tie pozmeňujúce navrhy týkajúce sa obsahu e, právnej e, časti, článkovej časti moja pozmeňa, socialisti približne 100 navrhov predostreli, moja politická skupina ešte viac sú na špičke. A potom tu máme skupinu troch EKR, ALDE a GUETI, predostreli približne 50 pozmeňovacích návrhov, zelený NF približne 30, EFDD 7. Toľko teda k tým prameňom, z ktorých pochádzajú tieto návrhy. A teraz už by možno Agnes mohla povedať niečo bližšie k um, obsahovej stránke pozmeňovacích návrhov. Uh, v prvom rade mi tu ide o dĺžku uh, vysielania a uh, dĺž... je približne 70 pozmeňovacích návrhov, ktoré sa vzťahujú na túto dĺžku. Niektorí by chceli odstrániť toto časové obmedzenie a teda ostať pri status quo 24 mesiacov, iní by chceli pozmeniť týchto 24 mesiacov, sú rôzne druhy pozmeňovacích návrhov, 3, 6 mesiacov, 12 mesiacov bolo navrhnutých. Iní by chceli e, zaviesť referenčné obdobia pre výpočet tých 36 mesiacov, chcú to teda zvýšiť. A teda tú dĺžku E, e, e, lehoty, pokiaľ ide o sociálne úpravy pozmeniť. Takže pokiaľ ide o tie kumulované, kumulovaný čas vysielania, keď sa jeden pra- vyslaný pracovník nahradí druhým. Mnohí navrhli túto klauzulu, ktorú navrhuje komisia, vyčiarknúť a pri výpočte dĺžky zohľadňovať iba zmluvy, ktoré sú dlhšie než 6 mesiacov. Samozrejme, o tomto návrhu, návrhu musíme ešte diskutovať. To je, teda je v hrubých líniách to, čo sa navrhuje e, v prehľade k dĺžke e, doby, počas ktorej sú e, pracovníci vysielania. Teraz už slovo postupujem Agnes. A ja by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, e, ktorí vyvinuli také veľké úsilie a mm, pracovali na pozmeňovacích návrhoch, pretože ja som naozaj e, presvedčená, že sa snažíme e, dospieť spoločne k čo najlepšiemu riešeniu, k spoločnému návrhu. Veľa ľudí investovalo veľa času do prípravy e, pozmeňovacích návrhov. Chcela by som teraz povedať niečo k návrhom, ku kolektívnemu e, vyjednávaniu. A e, v tejto súvislosti zaznelo pár návrhov, ktoré sa teda týkali toho, že všetky kolektívne návrhy by sa mali uplatňovať na vyslaných pracovníkov, ktoré sa uplatňujú v danej geografickej oblasti, profesii, sektore všetky, ktorí boli uzavreté tými najreprezentatívnejšími zamestnávateľmi a, organizáciami, ktoré zastupujú zamestnancov. Takže sú tu takí, ktorí hovoria, že potrebujeme mať viac kolektívnych dohôd. A potom sú tu návrhy, ktoré um, iba univerzálne aplikovateľné kolektívne dohody chcú uh, uplatňovať na týchto pracovníkov. Uh, z dôvodov obav, napríklad pokiaľ ide o disponibilitu informácií o týchto kolektívnych dohodách. Takže je tu veľmi široké rozpetie návrhov. Elizabeth, odnamenanie, odmeňovanie. No qui souhaiterait le retour à la formulation euh, Eh, du salaire minimum, minimum rates of pay. Jednotlivé návrhy týkajúce sa eh, sú tu také, ktoré hovoria o minimálnych eh, platoch, nechcú hovoriť o odmeňovaní, ale predsa len by som chcela povedať, že odmeňovanie napríklad pokiaľ ide o bonusy, ktoré by sa mohli e, mm, tu vzťahovať typu 13. plat a podobne. E, toto tento pojem zahrňa. Teda ide o, e, o, to, o, o vše, zahrňa to všetko, to, čo zabezpečuje, aby sa k vysielaným pracovníkom e, pristupovalo rovnako ako k tým lokálnym, aby sme teda zabránili nekalej súťaži. Ešte som niečo povedala, e, teraz by som chcela povedať k téme odmeňovania. K tomu je niekoľko pozmeňovacích návrhov. Treba teda e, definovať, e, čo znamená toto odmenenie za prácu. A e, chcela by som potom povedať, že obaja spolu, obe spoluspravodajkyne sme presvedčené o tom, že pojem odmenenie za prácu by mal definovať členský štát. Európa by sa do tohto vôbec nemala miešať. Dva pozmeňovacie návrhy. To treba ešte raz zdôrazniť. Spomínajú e, vlastne stanovisko slovenského predsedníctva na rade, e, že by sa tu mal vytvoriť komplexný duálny systém v rámci ktorého platia určité pravidlá pod, e, v prípade dĺžky pod 6 mesiacov, potom medzi 6 a 24 mesiacov a potom od 24 mesiacov. Takže by sme tu mali tri rôzne úpravy pre rôzne dĺžky pobytu. Avšak e, na rade to e, sa potom upustilo od tejto úpravy, už sa o tomto návrhu nerozprávalo. No a tu by bolo zaujímavé, ak by koncipovateľe týchto pozmeňovacích návrhov nám mohli presne popísať, ako teraz zamýšľajú ďalej pokračovať. Pretože my, Agnes a ja, by sme boli radšej za jednoduchšie, administratívnejšie, ľahšie kombinovať e, kontrolovateľné systémy, pretože čím komplexnejší systém máme, tým treba uh, vlastne komplexnejšie zabezpečovať uplatňovanie, kontroly sa tým stiažujú. No, a to je dôležité pre správne uplatňovanie. A potom je viacero návrhov, ktoré idú tým smerom, že všetky informácie k jednotlivým eh, prvkom týkajúcim sa e, pracovnej odmeny e, sú k dispozícii e, za účelom teda uľahčenia kontrol. Teda treba to oznámiť takisto aj podnikom, aby presne vedeli, aká je situácia. No a pokiaľ ide o náklady a odčítavanie určitých nákladov e, z platu, pretože aj to súvisí e, s e, pracovnou odmenou a potom ešte niečo poviem k subkontrahovaniu. Takže k týmto nákladom a odčítavanie určitých nákladov z platu. tu chcem povedať, že sú tu návrhy ľudí, ktorí hovoria, že chcú národné pravidlá za preplácanie v prípade cestovania do zahraničia a preplácania nákladov na ubytovanie e, uplatňovať aj na vyslaných e, pracovníkov. Takže to sú tí ľudia, ktorí sú v tej hardcore definícii odmeňovania. A tí e, poslanci, ktorí takéto doplnenie e, navrhujú, patria tiež k tým, ktorí hovoria, že musíme zabezpečiť, aby tieto e, e, náklady sa nemohli odčítavať z platov vyslaných pracovníkov alebo e, napríklad iné veci, napríklad na školenie alebo na zariadenie by sa nemohli, nemali odčítavať. Takže nie len eh, v prípade nákladov za ubytovanie a cestovanie, ale aj nákladov na školenie a zariadenie. Ale vieme aj, že sú ľudia, ktorí nesúhlasia s týmto návrhom. Toto je teda jedna z tém, o ktorých musíme diskutovať, eh, keď budeme pripravovať finálne znenie pre eh, náš výbor. A potom naspäť k subkontrahovaniu. To je tiež prepojenie, prepojené s otázkou, ktoré kolektívne dohody sa budú vzťahovať a je tu viacero pozmaňovacích návrhov k tejto téme. Niektoré pozmaňovacie návrhy sa snažia pozmeniť alebo e, vyčiarknúť návrh komisie. Ako si spomeniete, komisia navrhla že ak tu je národná e, povinnosť pre subkontraktorov, tak e, to, táto povinnosť má vzplývať aj na vyslaných pracovníkov. A v prípade, že tieto povinnosti sú e, e, zakomponované do kolektívnych dohôd na úrovni podniku, tak to by znamenalo, že táto dohoda tiež e, E, sa má uplatňovať na vyslaných pracovníkov. Takže je tu prepojenie medzi kolektívnymi dohodami a otázkou e, subdodávateľov. E, sú niektorí, ktorí túto myšlienku podporujú a e, máme aj pozmeňovacie návrhy, ktoré idú proti nej. A na úrovni firiem e, e hovoria, že by sa toto nemalo uplatňovať na vyslaných pracovníkov, e, napríklad e, z dôvodov diskriminácie. k podmienkám e, ubytovania budem veľmi stručná. Tu je niekoľko pozmaňovacích návrhov, ktoré by mali podporiť to, čo sme navrhli v našom návrhu správy. A teda ide tu o dodržiavanie dobrých podmienok ubytovania. ale to nás nepreskvapuje, pretože si myslíme, že všetky politické e, skupiny, a všetci politickí aktéry sa na tom môžu zhodnúť, budú to teda asi vnímať e, pozitívne. Ďakujem a posledná e, vec sa týka schránkových firiem. Je viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré sa zaoberajú tzv. generovaním vysielania a snažia sa teraz zamedziť e, negenerovaniu vysielania. Hovorí sa, že e, okamžite má začať e, sa uplatňovať právo hostiteľského členského štátu od prvého dňa v prípade vysielaní, ktoré sa nejavia ako, ako naozaj v súlade. Takže je to aj povinnosť e, pre firmy, aby v danej krajine pôvodu mali určité obraty v krajine teraz, ktorej vysielajú pracovníkov, alebo že tieto firmy môžu vysielať iba do sektorov, ktoré sú rovnaké ako sektory, v ktorých pôsobia vo svojej domovskej krajine. A Minimálne e, obdobia sa tu tiež spomínajú, počas ktorých e, títo pracovníci musia byť v domovskej krajine zamestnaní, predtým, než môžu byť e, vyslaní. Takže to by tiež malo byť súčasťou riešenia. Všetky pozmaňovacie návrhy, ktoré sa snažia zamedzovať podvodom, vychádzajú z toho, že situácia vyslania nemôže zainvolovať viac než dve jurisdikcie, alebo ak je tomu tak, tak, že hostiteľs, e, právo hostiteľskej krajiny sa má začať uplatňovať okamžite, pokiaľ teda nie sú e, pravidlá v domovskej krajine e, priaznivejšie. A k tejto téme sa tiež vyjadrujú kolegovia, ktorí si myslia, že nepotrebujeme žiadne nové pravidla momentálne, ale že E, teda e, je to témou len lepšieho vymáhania existujúcich e, pravidel zo strany kompetentných národných orgánov, obzvlášť pomocou článkov 3 a 4 smernice o vymáhaní, ktorá teraz vstúpila do platnosti. Z môjho pohľadu a z pohľadu Elizabet takisto lepšie vymáhanie a lepšie pravidlá môžu ísť samozrejme ruka v ruke. A e, takáto je naša pracovná pozícia. To je všetko z mojej strany zatiaľ a teším sa na vaše e, názory. Ešte pár slov k e, problému e, vysielania pracovnými agentúrami. Jeden pozmeňovací návrh si dáva za cieľ vyňať e, z rozsahu pôsobnosti tohto textu pracovné agentúry. Iné pozmeňovacie návrhy nejdú až tak ďaleko ale navrhujú obmedziť to iba na určité situácie a mnoho poslancov predložilo pozmaňovacie návrhy, aby sa znovu zaviedol článok 3.9, ktorý komisia navrhla zrušiť, tak aby bolo možné ísť ešte ďalej než ten novo navrhovaný odsek, e, ktorý navrhla komisia. A nám sa zdá, že to ide správnym smerom, pretože to ide práve tým smerom e, toho návrhu, ktorý sme predložili my. A Samozrejme nás veľmi zaujímajú vaše názory, pripomienky a námietky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Slovo má pani McIntyre, ktorá bude zastupovať EKR ako tieňová spravodajkynia. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela poďakovať spravodajkyniam za ich doterajšiu prácu Uvedomujem si, že v predchádzajúcich eh, výmenách eh, názorov som sa už vyjadrila k určitým témam. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa nesnažili rozdeliť Európu. A myslím si, že niektoré pozmaňovacie návrhy, ktoré boli predložené, odrážajú uh, skutočnosť, že sú tu dosť značné rozdiely a mali by sme sa teda snažiť vyhnúť e, tomu, aby sme tu robili nejaký rozkol medzi východom a západom a e, pred nami je ešte veľa práce, ak sa chceme dopracovať ku koncenzu. Preto treba hľadať pragmatické, e, fungujúce riešenia, ktoré by boli akceptovateľné pre členské štáty zamestnávateľov aj zamestnancov. Takže nepodceňujme úlohu, ktorá je pred nami musíme odstrániť e, medzery, ktoré e, umožňujú momentálne podvody a musíme zabezpečiť ochranu pracovníkov. Ale ja by som e, bola veľmi rada, keby sme tu nemali pravidlá, ktoré by umožňovali protekcionizmus. A niektoré krajina, krajiny môžu potenciálne niektoré z týchto pravidiel využiť ako protekcionistické opatrenia. To by mi bolo veľmi ľúto. Obávam sa, že e, e, naopak, e, ako to práve povedala Agnes, mali by sme sa sústrediť viac na existujúce pravidlá a ich správne vymáhanie, než na to, aby sme generovali nové úpravy, pretože toto vyzerá, že je veľmi komplikované právne prostredie, do ktorého sa púšťame. K špecifickým bodom. Poprvé, k dlhodobému vysielaniu ktoré často využívajú e, firmy pri vysielaní svojich e, pracovníkov v rámci e, firmy. Niekedy to, tu ide o veľké kontrakty, ktoré si vyžadujú, aby výslední pracovníci zostali v zahraničí na pomerne dlhú dobu. A my potrebujeme podnikom potrebnú flexibilitu poskytnúť na to, aby mohli správne vyvíjať svoju činnosť ja k tomuto predostieram pozmaňovacie návrhy. Dúfam, že ich budete vnímať pozitívne. Ďalšou oblasťou je e, snaha e, pochopiť nové e, spôsoby práce. Napríklad výrobcovia E, iba nepredávajú svoje produkty, predávajú celý balík e, služieb, e, ktoré s tým súvisia. Ja by som chcela Martine poďakovať za tie raňajky, ktoré zorganizovala dnes, kedy sme si vypočuli zástupcov podnikov, ktorí popisovali ťažkosti, ktoré majú, keď musia ako súčasť nejakého kontraktu nejaký stroj v rekordnom čase opraviť. Nemajú čas na to, aby, aby e, registrovali sa, aby vyplňali nejaké formuláre. My musíme tento nový e, spôsob e, práce jednoducho uznať, zobrať na vedomie. Ďakujem. Slovo dostane pani Dlabajová a prosím, uvedomme si všetci, že nemáme toľko času k dispozícii, buďme struční. Pani Dlabajová, ďakujem pani predsedníčka. Je to veľmi ťažké byť eh, stručná, ak mám všetko zohľadniť. Eh, chcem poďakovať spoluspravodajkyniam za ich prezentáciu. Myslím, že pred nami je naozaj dlhá cesta s týmito 500 pozmeňovacími návrhmi. To poukazuje na to, aká je táto téma dôležitá, aj ako nás rozdeluje v určitých témach. Musím povedať, že LDA sa tak veľmi nesústredilo na kvantitu, ale skôr na kvalitu pozmeňovacích návrhov. My sme sa zaoberali tými skutočnými problémami, Eh, ktoré som už spomenula aj v predchádzajúcich výmenách názorov. Eh, neboli zorganizované zatiaľ žiadne stretnutia s tieňovými spravodajcami, takže už teraz eh, verejne žiadam spoluspravodajkyne, aby zohľadnili všetky hlasy, hĺbkovo ich zanalizovali a navrhli kompromisy, ktoré zachádzajú nad rámec národnej politiky, pretože si myslím, že teraz naozaj potrebujeme zvážiť názory, e, za náro- e, ktoré zachádzajú na rámec národnej politiky. Ja dúfam, že e, do návrhu kompromisu zapracujete pozmeňovacie návrhy ALDE. Tiež trvám na našich kompromisoch, ktoré vychádzajú z faktov, údajov existujúcej E, existujúceho zákonodárstva. vychádzame z reálí tých, e, ktorí momentálne vysielajú pracovníkov. Na tých dnešných hraňajkách e, naozaj sa vyjadrili firmy k tým skutočným výzvam a problémom s ktorými sa stretávajú pri vysielaní. Už viete, ktoré sú moje obavy. V prvom rade dĺžka. Ja mám stále pochybnosti, pokiaľ ide o akýkoľvek časový rámec, ale chcela by som vedieť, či Ehm, vysielanie je e, naozaj e, e, úprimného charakteru, alebo či je o podvodný charakter. To je naozaj dôležité. O tomto bode treba diskutovať. Dlho sme hovorili o odmeňovaní. Je jasné, že niektorí europoslanci, ktorí prichádzajú z krajín, kde je minimálna Eh, minimálny plat eh, chcú na eh, základe tohto postupovať aj pri tejto úprave. Toto je logické, túto musíme to zohľadňovať pri vytváraní kompromisov, takže subdodávateľia, niektoré úpravy tu boli veľmi nejasné, takže ja myslím, že tu je naozaj spoločná vôľa túto časť z textu vyčiarknúť, pretože bola veľmi nejasná. A potom posledná špecifická otázka, doprava. Ešte stále si myslím, že eh, v rámci tejto legislatívy eh, táto otázka nemá eh, čo hľadať. Čakáme na reakciu komisárky Bulls, ktorá nám sektorovo špecifické úpravy slúbila práve pre oblasť dopravy, prepravy. Takže dúfam, že to zohľadníme, pretože toto je veľmi citlivý bod. No a chcem trvať na tom, aby sme sa snažili o jednoduché pravidlá pre firmy a aby sme nezaťažovali e, prílišnou demokraciou, e, de, e, prílišnými pravidlami, hlavne malé a stredné podniky. Obe krajiny zainteresované do vysielania vždy eh, sú tie, ktoré, ktoré, ktoré vyhrávajú. Tak to bolo v poslednom eh, období, takže je to veľmi pozitívne pre budúce generácie a ja si myslím, že je to niečo, čo musím mať na pamäti. Teším sa na našu spoluprácu a na naše intenzívne stretnutia deňových spravodajcov. Thank you, uh, Madam uh, Kari. The floor is yours. Tak, øh, formand. Og først og fremmest øh, tak til vores to rapportører, som øh, endnu en gang har, har vi... Ďakujem, uh, hovorí pani Kari. Ďakujem obom spoluspravodajkyniam. Ja, e... A ďakujem za otvorenosť v tom, ako pristupujete k všetkým tým predloženým podmenovacím návrhom. Musíme sa pozrieť na to, aké máme východisko a to pre nás všetkých musí byť to, že chceme mať rovnaké platy za rovnakú plácu všade. Aj pán Juncker povedal to isté. To znamená rovnaká pláca za rovnakú prácu. To je prvá vec. Okrem toho musíme uznať, že na pracovnom trhu členských štátov sú veľké rozdiely. Veľké nezrovnalosti máme to na úrovni e, kolektívnych dohôd, lokálnych dohôd, sektorových dohôd a podobne. V jednotlivých členských štátoch musíme tieto rozdiely uznať. Musíme sa zamerať teda na rovnaký plat za rovnakú prácu a konkurencia medzi spoločnosťami predsa nes, ne, ne, nestojí na tom, kto zaplatí komu za akú prácu menej. Takže ide o to, aby sme mali plné možnosti e, e, poukazovať na tie kolektívne zmluvy a využívať ich. Odmeňovanie samozrejme odráža stav pracovného trhu a členské štáty by mali možnosť definovať e, si tie platové podmienky. Ja myslím, že a som rada, že spravodajkyňa to takto vidí takisto. Pokiaľ, takisto aj pokiaľ ide o časové obmedzenia vysielania pracovníkov, e, to vysielanie musí byť e, dočasné, to nie je to isté, ako keď niekto jednoducho odíde pracovať do inej e, krajiny. Vysielanie musí byť zo svojej podstaty byť definované ako dočasné a nejde len o ten časový limit, ale treba zdôrazniť, že aj keď pracujete e, ako vyslaný pracovník v inej krajine, nie ste pristahovalcom. Treba zabezpečiť rovnaké pracovné podmienky, to znamená, že tu bude znamenať väčšiu kontrolu schránkových firiem. E, ďakujem. Ďakujem pani predsednička. A ďakujem všetkým spravodajcom, spolupravodajcom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Ja vidím, že medzi všetkými, kto pracuje, alebo pracujú, alebo skoro všetkými, ktorí pracujú na tomto spise, je skutočne snaha dosiahnuť eh, určitú rovnováhu pokiaľ ide o ochranu základných práv a aj záujmov robotníkov a pracovníkov v Európskej únii. Takže vidím, že tu je skutočne tendencia k spoločnému stanovisku. Všetky pozmenujúce návrhy boli vypracované v tom duchu, aby to bolo prínosné pre všetkých Európanov, samozrejme aj pre tých, ktorí vytvárajú slušné podmienky, pracovné podmienky, pre tých, ktorí idú pracovať do iného členského štátu, aj pre tých, ktorí pracujú doma. Nechceme ich stavať proti sebe. Chceme, aby tá situácia bola výhodná pre všetkých pracovníkov Európskej únie. Vyjadrím sa k niekoľkým bodom, o ktorých hovorili kolegovia. Pre nás je v prvom rade veľmi dôležité, aby bol právny základ, ktorý nevychádza len zo slobody poskytovania e, služieb, ale aj z ochrany pracovníkov a slobody pohybu, lebo tu hovoríme aj o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii a to by sa takisto malo odraziť v právnom základe tohto dokumentu. Keď hovoríme o odmeňovaní, budú podľa mňa musieť tie veci byť rozšírené a to sa odráža v pozmeňujúcich návrhoch. To znamená od, e, otratávanie nákladov na cesty a upytovanie to predstavuje veľký problém a to by sa malo tu priamo explicitne uviezť v tejto smernici, že by to nemalo byť možné, pokiaľ ide o dobu trvania vysielania. To je otázka pre mňa skôr právneho objasnenia. V smernici máme teraz niečo o tom, ale pre právnu istotu by sme mali definovať, čo to konkrétne znamená a na stretnutí tieňových spravodajcov by sme si o tom mali vymenovať, e, vymeniť názory a pokiaľ ide o kolektívne zmluvy, existuje len veľmi e, obmedzený počet takýchto zmluv, ktorý sa týka aj vyslaných pracovníkov. V Nemecku je 70 tisíc a 17 tisíc takýchto kolektívnych zmluv a len 20 z nich sa týka vysielaných pracovníkov. Treba teda rozšíriť e, rozsah v tomto návrhu a treba sa aj zaoberať e, právnymi postupmi v jednotlivých krajinách a navrhnúť technické riešenie ktoré bude fungovať vo všetkých krajinách a zabraní tomu, aby neboli také veľké rozdiely pri aplikácii kolektívnych zmluv pre e, vysielaných a nevysielaných pracovníkov v jednotlivých krajinách. A už sa blížim ku koncu. Mali by sme sa snažiť takisto zabrániť e, tomu, aby e, sa teda nepodvádzalo pri vysielaní pracovníkov, to nes, e, neregulárne vysielanie pracovníkov, ktoré sa vyhlasuje <clears throat> za také, ktoré spadá pod túto smernicu, by sa malo teda sledovať a riešiť. My sme predložili 30 e, pozmeňovacích návrhov, ako povedala Elizabeth. A to preto, lebo chceme, aby tá pozícia tu v tejto debate bola koherentná, chceme konštruktívne spolupracovať s ostatnými skupinami, aby sme ako parlament e, zaujali e, konštruktívne stanovisko, e, pretože to, čo sa tu deje v parlamente, je len prvý krok a potom sa o tom bude v trialogu diskutovať s komisiou a radou a v tomto duchu teda dúfam, že sa nám podarí dospieť v tomto výbore aj v parlamente k konštruktívnej pozícii. Pani Agia tu nie je. Takže pán Martán, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja vás asi neprekvapím, keď poviem, že nám veľmi vadí a nepáči sa nám táto práca, hoci je potrebné ju urobiť, lebo my sme za i čisté a jednoduché zrušenie smernice o vysielaní pracovníkov. A to najmä preto, lebo sa domnievame, že to je jedna z hlavných príčin sociálneho dumpingu, ktorý existuje v Európskej únii. Na druhý dôvod, dôvod je, že tu zjavne e, nič v zásade nemení. Je to len také trošičku dobrúsenie tej smernice, lebo prevládajú finančné záujmy. Pani McIntyre sa veľmi výstižne dotkla jadra problému konkurencie medzi krajinami východnej a západnej časti Európy, vysielanie pracovníkov a pracovníci vysielaní zo východnej Európy, to je samozrejme pre nich zaujímavé, zaujímavé zaujíma tieto krajiny, aby tá smernica pretrvala, aby sa zvyšovali ich platy majú teda záujem na tom, aby tá smernica ďalej platila. No a z krajiny západnej Európy, tie subdodávateľské malé podniky tam majú záujem na tejto smernici takisto, pretože niekedy ich zas zachráni využitie tejto smernice, v opačnom prípade by mohli skrachovať. Naopak veľké firmy majú takisto záujem na tom, aby pokračovala platnosť tejto smernice, lebo Zníženie mzdových nákladov by znížilo ich zisky a nemohli by vyplácať potom dividendy, to by sa nepáčilo akcionárom. Zvýšenie nákladov by znížilo zisky a to by sa nepáčilo akcionárom. A Keď sa pozriem na to, čo povedali pani Šachtie a jej kolegyne, dúfam, že som správne vyslovil meno, tak eh, vidím, že tu v podstate ide o takú hru s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. My sme takisto niekoľko tých návrhov predložili. Ako spolu spravodajcovia zistili, snažíme sa maximálne obmedziť efekt sociálneho dumpingu, to je cieľ našich návrhov. Chceme postupovať tak, aby sme chránili našich národných pracovníkov. Riešenie, ktoré navrhujeme, a to sa často stáva v prípade našich návrhov, je také, že aj keď by sa tá smernica zachovala, tak Ideálne by bolo, keby to najpriaznivejšie pracovné právo medzi hostiteľským členským štátom a krajinou pôvodu platilo od prvého dňa pre vysielaných pracovníkov. Tak by v podstate z toho mali osoch všetci, tak ako, ako krajiny východnej, tak aj krajiny západnej Európy. Pokúsil som sa o stručnosť, aby som sa zmestil do tých troch minút. Ďakujem. Teraz uzatvárame E, zoznam rečníkov a máme už len hodinu a chcem, aby aj spravodajcovia sa mohli vyjadriť. Ja budem ďalší e, rečník a potom títo. Mr. Kukan, it's Thomas Mann, it's Danuta Jasleveka, it's uh, Renate Weber, uh, e, Madam Šojderova, Helga Stevens, and then uh, hopefully Ule Christiansen, uh, and then uh, the rapporteurs, and then potom spravodajcovia. Takže toto je zoznam rečníkov. 3 minúty, prosím. Helga Stevens je na zozname. Ja som tieňová spravodajkynia za tento, na, pre tento spis. Ja som tieňová spravodajkynia. Prečo teda som až úplne e, dole na tom zozname, keď by som mala dostať rečnícky čas. Pani McIntyre je tieňová spravodajkynia podľa našich informácií a tá má slovo. My nemáme dvoch spravodajcov tieňových za ECR. A ešte chcem povedať za seba v prvom rade a zdôrazniť a, a opakovane zdôrazniť e, rozšírenia e, právneho základu. Niekto tu nepopiera, že táto táto smernica spadá do našej právomoci a že ide o práva pracovníkov. Máme tu aj právnych expertov, ktorí nám hovoria, ako je veľmi dôležité e, správne interpretovať túto smernicu. E, e, tá kauza Monty takisto poukazuje, na to, aby sa lepšie definovala, e, definoval pojem kolektívnych e, e, dohôd. Pokiaľ ide o odmeny, to by malo byť v exkluzívnej kompetencii členských štátov podľa zavedených praktík. Európa nemôže tolerovať platový dumping treba zabezpečiť, aby sa skutočne dosiahla zmena. Máme časový limit a navrhujem, aby e, sme ten časový e, limit e, vyškrtli, pretože ten konkrétny limit podľa mňa nie je potrebný, či už je to 24, 12 alebo 6 mesiacov. Takže na základe e, toho e, by sme mali e, pristupovať k posudzovaniu toho, či ide alebo nejde o vyslaných pracovníkov. Takže na základe toho, čo som povedala, teraz chcem dať slovo pánovi Pavelovi. A prosím, stručne máme len niekoľko minút. Budem hovoriť po nemecky, pani predsedajúci. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ nové členské štáty, samozrejme, ich veľmi zaujíma táto smernica. Ja by som začal niekoľkými otázkami. Ide otázky, ktoré ma dosť nepokojujú. Totiž to, ako to funguje v praxi, to, čo tu navrhujeme, ako to má fungovať, a akým spôsobom to ovplyvňuje tých, ktorí všetko rešpektujú, čo je uvedené v starej, starej smernici. Totižto, ak tá odpoveď na moje otázky je áno, tak musíme si to prejsť so spravodajcami, tieňovými spravodajcami v rámci rokovaní. Totižto tí, ktorí to nerešpektujú, alebo sa neriadia tým, čo pred 4 rokmi bolo schválené. A ak prostredníctvom týchto nových pravidiel budú pozbudení k tomu, aby rešpektovali nové pravidlá, ja si myslím, že nie, to nebude tak. Ich nezaujíma to, čo my tu schvalujeme, čo sa tu snažíme regulovať. Pokiaľ ide o schránkové spoločnosti, proti nim musím bojovať, tam plne súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi. Na tieto podniky sa musíme zamerať. No a potom, pokiaľ ide o túto smernicu, jednoducho, áno, môže povieť z migrácie pracovníkov. A čo potom s tými členskými štátmi, kde bude nedostatok pracovníkov? Čo ma ďalej znepokojuje je to, keď som si vypočul, že tie firmy, ktoré získajú nové zakázky v západnej Európe môžu vyslať iba tých pracovníkov, ktorí už dlhšie pracujú v tej firme, ale nové zmluvy predsa znamená nových pracovníkov. Pokiaľ je problematiku 13. platu alebo nejaké vianočné odmeny, potom tých 8 mesiacov na 6 mesiacov chcem obmedziť, no potom čo dostane ten pracovník? Šestinu 13. E, platu, alebo dve tretiny dostane za mesiac, alebo ako to je? To si musíme premyslieť. Myslím si, že to presadzovanie by sa malo zlepšiť. Na to sme sa mohli zamerať. Nemali by sme sa preto zameriavať hlavne na tých, ktorí to rešpektujú, keď tu niečo budeme prijímať. Ja som to aj spolu podpísal, o tom vie Agnes, súhlasím s mnohým, avšak jedna vec sa mi pozdáva, to je to obmedzenie na 6 mesiacov. Pán Kosa teraz má slovo. Veľmi, veľmi stručne, prosím, pani Kosa. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokúsim sa o stručnosť. E, pri všetkej úcte a respekte k e, spravodajcom a spravodajcom určite sa im podarilo urobiť veľkú, veľa práce. Stále si ale nemyslím, že tento proces je nevyhnutný, ale pokúsime sa vyťažiť z toho maximum. Ale poviem ešte to, čo som povedala niekoľkokrát. Ide o ten problém východ versus západ. Druhá najväčšia krajina, kde sa vysielajú pracovníci, je Nemecko a e, rovnaký plat za rovnakú prácu, tak tento princíp by sa v prvom rade mal e, uplatňovať na e, lokálnom základe, lokálne a potom získame dôveryhodnosť, aby sme to mohli prezentovať aj ostatným členským štátom. Ehm, ten plat agentúrnych pracovníkov je nižší, než e, je plat e, regulárnych e, zamestnancov. Hovorím tu aj o otázke, ktorú som predložila Európskej komisii a odpoveď bola, že prosto ten plat závisí od mnohých aspektov. O čom teda v prvom rade hovoríme? Pokiaľ ide o právny základ, ja som presvedčená, že presvedčení, že e, je nesprávne pozerať sa len na e, tých, e, tie, tie, tie mzdy a v podstate zohľadňovať len tieto aspekty v prípade zamestnancov. Zamestnanci e, potrebujú aj ochranu a samozrejme to ovplyvňuje aj slobodu poskytovania služieb. Takže toto je problém, na ktorý sa takisto treba pozrieť. V každom prípade jedine Rím 1 by malo byť e, zásadne prehodnotené a ja som predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov v tejto otázke a e, chcel by som požiadať e, spravodajcov a tieňových spravodajcov, aby to posúdili. Ja ako právnik nemôžem ignorovať hm, tieto aspekty. V zmluvách by sme mali vychádzať, alebo vo svojej práci by sme mali vychádzať zo smluv a treba rešpektovať plne nariadenie Rím 1. No a ešte napokon posledný bod. Áno, zaobrajme sa tými pozmeňujúcimi návrhmi nariadenia. Ja som v každom prípade ochotný participovať, ale pokiaľ ide o uplatňovanie existujúcej legislatívy v členských štátoch, e, kto sa tým takto zaoberá? Napríklad eh, v, vo Francúzsku sa nedávno prijal dekret, ktorý požaduje eh, znalosť francúzštiny u stavebných pracovníkov, pracovníkov na stavbách. Ak, to, mm, ak nehovoria po francúzsky, nemôžu títo ľudia pracovať na stavbách vo Francúzsku. A to je eh, fenomén, proti ktorému treba bojovať. A chcem na záver povedať toto. a to nie je úplne asi e, v súlade s, e, s názormi spoluspravodajcov. Domnievam sa však, že myslím, že v Európe môže byť prínosné pre každého a budeme mať lepšiu legislatívu. Pán Leners a potom pán Kukan. Takže pán Leners, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne spolu s pravodajcom za prácu, ktorú odviedli. Ďakujem pekne všetkým, ktorí predložili tých cirka 500 pozmeňujúcich návrhov. Chápam, že nebude to pre spoluspravodajcov jednoduchá práca. Chcel by som povedať jednu vec. Samozrejme, si musíme vedomiť, že hovoríme to o voľnom pohybe služieb. Ide tu o voľný pohyb pracovníkov. Pracovníci vždy mali právo sa pohybovať medzi členskými štátmi v rámci samozrejme pravidiel aj daného členského štátu. Tu ide o um, voľný pohyb služieb. A myslím si, že pokiaľ ide o ten návrh Marin Tyson, tam bol jasne uvedené, že potrebuje mať viac takéhoto vysielania a nie menej. Takže z hľadiska nášho členského štátu Holandska to môžem potvrdiť. Je pre všetkým o spravodlivé vysielanie. A keď si pozrieme tie pozmeňujúce návrhy, musím priznať, že som si nepozeral všetky, nestihol som to ešte a potom v zásade je tam taká skupina, ktorá chce aby vysielanie a poskytovanie služieb bolo jednoduchšie a druhí chcú to mať spravodlivejšie, dôležité to spojiť a tu sa dostanem k mojim pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú vyvážené, spojiť tieto dve skupiny. Takže ja by som vám odporúčil, aby ste si pozreli podrobne tieto návrhy a pokúsili si ich schváliť. Myslím si, že má to skutočne opodstatnenie upraviť existujúce pravidlá, pokiaľ ide vysielanie pracovníkov. Nevydarilo sa toho zrealizovať tak, ako sa to plánovalo v 10 rokoch. Myslím si, že pokiaľ tieto pravidlá, sú tam zase tri rozhodujúce faktory. Poprvé, predchádzanie vlastne falošnému vysielaniu musíme vedieť, aké je to Ehm, prepojenie medzi tým pracovníkom a tým podnikom, ktorý vysiela, potom aj ten štát, ktorý vysielaný, potom ide o odmeňovanie, podporujem spoluspravodajcov, pokiaľ ide úsilie, aby to odmenovanie bolo viac súladené s vnútroštátnymi postupmi a potom, ak, ak sa nám podarí dobre vyriešiť otázku odmenovania v tej smernici, myslím si, že mnohé ďalšie veci sa podarí vyriešiť, napríklad pokiaľ je o trvanie tak nebude tak dôležité sa tým zapodívať, keď budeme mať jasné pravidla, pokiaľ je odmenovanie. Spolu s niektorými kolegami sme navrhli určité návrhy tejto oblasti. Dôležité sa na to pozerať do istej miery flexibilne. Sú rozličné sektory, kde je viac vysielní, kde je menej, všade je iná situácia, musím zaspečiť to, aby sme tu nemali jednotné riešenie pre všetkých, lebo to by vlastne bolo potom veľmi zložité No a posledný komentár a plne súhlasím s kolegom Košom. Musíme byť zabezpečení, ako postupujeme, keď samozrejme chceme dosiahnuť kompromisy. Tu v zásade je o to, aby to bolo právne dobre vyriešené. Najhoršie bolo, keď sme prijali novú legislatívu, ktorá povedla k tomu, že bude nevyhnutné potom mať nejaké súde spory na súdnom dvore. Takže to by nebolo dobré, na to musím si ďakujem. Thank you. Uh, now it's... Ďakujem pekne, teraz pán Kukan a potom pán Mann, nech sa páči, pán Kukan. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcel ocenite podiakovať sa obidvom spravodajkyniam za ten spôsob, ako vlastne pristupovali k týmto diskusiám, ako to začal dnes do obeda. Zároveň ďakujem pekne aj za to veľké úsilie. Chápem, že táto téma je veľmi zložitá. Pár všeobecných komentárov. V zásade som viedel pozíciu prostredníctvom pozmiece návrhu, ktoré som predložil. Poprvé, Myslím si, že pokiaľ ide o sektor dopravy, mali byť pokrytí v rámci tých eh, sektorov špecifických legislatívnych aktov. Chcel by som apelovať na obidve spravodajkyne, aby skutočne zvážili, aké tu budú dopady tejto revízie, pokiaľ ide o podniky, ktoré vlastne fungujú v Európskej únii. Chcel by som zdôrazniť to, že pokiaľ ide o revíziu smernicov vysielaní, nie je to nejaký boj medzi pracovníkmi, zamestnancami a zamestnávateľmi, nie. Skôr ide o to, ako zabezpečiť to, že náš jednotný trh funguje a že funguje vedomým spôsobmi, ale čo je ešte dôležitejšie je to, že vlastne zachováva voľnosť pohybu služieb. Takže pokiaľ ide o to, ako dosiahnuť tieto ciele, musíme tu viac počúvať tých, ktorí sú vlastne zapojení do vysielania v rámci každodennej práce. Ide o európske podniky, ktoré vysielajú pracovníkov a potom ide o tých, ktorí sú vysielaní. Na tomto zmysle musíme zabezpečiť to, aby sme nespôsobovali viac administratívnej záťaže. Nemal, nemáme zaťažovať ani pracovníkov, ani podniky. Na toto musíme myslieť. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Mann. Ďakujem pekne. Teraz pán Mann a po vás potom pani Jazlovecka. Mm. Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel sa poďakovať Elizabeth a Agnes. Ďakujem pekne na tú prezentáciu. Vidím, že je to určitý spoločný duch. Snažíte sa dosávať kompromisy. Áno, to je určite nápomocné pre zamestnancov, zamestnávateľov a pre všetky pre malé podniky. Jednoducho musíme to zapojiť obidve strany. No a spomínali sa tu určité zásady. Myslím si, že je dôležité to, aby sme nepripustili nikde sociálny dumping, a nestačí o tom iba hovoriť, musí to byť jasne vyjadrené v smernici o vysielaní a musíme postupovať aj tak, aby sme to nemali protekcionizmus. Áno, momentálne sa to oslavuje USA, ktorý si myslí, že ak vládne nejakú krajinu, že to stačí, keď niečo napíše, všetci to budú podporovať, no jednoducho takto to nemôže dlhodobo fungovať a Európa by si nemala osvojiť takýto postup. Ďalej si myslím, že je dôležité, že hm, musíme skonštatovať to, že to vyslanie musí byť skutočné, nie falošné a to súvisie s tým, ako dlho zamestnanci môžu byť vyslaní do iného štátu, lebo ak by sme povedali, že Dobre, tak môžeme tu mať eh, tých kvázi SZČO, to je dramatický vývoj. U nás v Nemecku to vidím, zažívame to veľmi často. Myslím si, že pokiaľ ide o tematiku skránkových spoločností, to je závažná téma a nie je to oblasť, kde sme mohli skonštatovať, že jednoducho iba to berieme na vedomie. Ja som spolupracoval na výbore TEX a potom som aj vo výbore Panama Papers, ktorý je, ktorý sa podíva touto oblasťou a vidíme, že je to závažná oblasť a jednoducho pokiaľ ide o tému, musíme sa tým zapodievať. Jednoducho, čo v takej situácii, keď niečo zle vyhlásil, prehlásili. Musíme si uvedomiť, že sú tu podniky, ktoré chcú postupovať úprimne a čestne. Tým nemôžeme komplikovať situáciu. Toto je dôležitý prístup, to sme nemali meniť, pokiaľ ide o problematiku odmeňovania, za to sú už zodpovedné členské štáty a samozrejme aj sociálni partnery, to je veľmi jasné, preto by som na záver ešte chcel požiť otázku. Zatiaľ ešte nemám odpoveď mm, na otázku, pokiaľ ide vlastne o aj pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o reprezentatívne nejaké kolektívne dohody, je to nejaké podkopávanie tarifnej autonómie, tu ešte nemám na to odpoveď a bol by som rád, keby som ju dostal. Ďakujem pekne. Thank you. Eh. Ďakujem pekne. Teraz pani Jazloviecka a potom pani Weber. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. <clears throat> Ja chciałabym pogratulować... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcela by som pogratulovať tým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. E, vidíme na tom vysokom počte pozmeňujúcich návrhov, že všetci chceme tu mať jasné a transparentné pravidlá, pokiaľ ide vysielanie pracovníkov. Ide o to, aby tá mobilita pracovníkov sa vyvíjala a to rozhodne bezpečným spôsobom. Takže ja som si pozrela tie pozmeňujúce návrhy a pokiaľ našu skupinu chceme zabezpečiť jasnosť a transparentnosť, tak pre zamestnancov ako aj zamestnávateľov. Pokiaľ ide o dlhodobé vysielanie, je nevyhnutné, aby sme najprv preskúmali tie právne dopady po tých 24 mesiacov. My sme navrhli zoznam dodatočných práv, ktoré by mohli byť udelené vysielanému pracovníku, pracovníkovi. To je návrh 229. Zároveň tu chcem mať eh, flexibilnejší spôsob, pokiaľ ide o výpočet to obdobie vysielania, pokiaľ ide o ten výpočet tých 24 mesiacov v rámci referenčného obdobia, ale 36 mesiacov. Eh, je tam aj možnosť udelenia výnimiek a potom vlastne ide aj možnosť mať v rámci toho obdobia dvojmesačnú prestávku. Jednoducho mnohé sektory si vyžadujú takéto pravidla okrem toho, sme navrhli aj ustanovenie, ktoré by zabezpečilo lepšiu koordináciu tejto smernice s nariadením 893 a pokiaľ ide o vysielných pracovníkov, ide o to, ako má byť pokrytý sociálny systém, sociálne poistenie v krajine, kde pracuje, to musíme všetko zohľadniť. No a pokiaľ ide o návrh 365, tak tam toto sa snažíme navrhovať. Ide ešte o, o to, že okrem tých minimálnych sadzieb vysielaný pracovník mal dostať ešte dotočnú odmenu za to, keď pracuje na e, sú sviatky a potom ide ešte problematiku mm, odmeny, koncoročné odmeny. Takže ide o stanovenie minimálnych práv a pokiaľ ide o tieto odmeny a ďalšie prvky, to sa musí zadefinovať ale členskými štátmi. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 412, ten je veľmi dôležitý. Pokiaľ ide o povinnosti zverejňovania týchto informácií na internetovej stránke, pokiaľ ide o zamestnanca, nemôže byť braná zodpovednosť alebo stíhaný, ak, praje, ak platí tú sadzbu, ktorá sa nevyžaduje, ale ak e, tie sumy nie sú správne vypočítané. Okrem toho, ešte by chcel navrhnúť, že pokiaľ ide o, o dopravu, dopravné služby by nemali byť, e, mali byť vyňaté, pokiaľ ide o služby tranzitu. Jednoducho musím si uvedomiť, že to je veľmi špecifická oblasť, je to špecifické hospodárske odvetvie, ktoré bude predmetom špecifických pravidel. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, viacejkrát potvrdila, že by sa to nemalo považovať, tento sektor by sa nemal považovať za podobný sektor ostatným, takže doprava musí byť vyňatá. Potom ešte chcem povedať, že pokiaľ ide o vysielanie, 60 vysielaní sa vykonáva medzi jednotlivými štátmi západnej Európy, takže toto je veľmi dôležité, keďže vidíme, že v tejto časti Európy je takýto veľký dopyt, na to nesmieme zabúdať. Ďakujem pekne pani Weber a potom pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aby som chcela povedať, že ocenujem skutočne tú prácu, ktorú vedli všetci kolegovia, pokiaľ je tento spis. A to bez ohľadu na to, že samozrejme máme rozličné stanoviská a názory, pokiaľ je túto tému. Chcela by som ešte povedať, že podľa môjho názoru sú tu viaceré nedorozumenia, pokiaľ ide o východisko pre zdôvodnenie tejto revízie smernice. A skutočne môže nastať, že bude mať určitú rozpoltenosť na úrovni EÚ a to neprospeje skutočne nikomu. Takže poprvé, keď si pozriete samotné štatistiky, ukáže sa, že pokiaľ ide o vysielanie, väčšinou je to medzi jednotlivými štátmi západnej Európy, avšak tí, ktorí by sa najviac to dotklo, ako tak boli obeťou, to by v zásade boli pracovníci z štátov Strednej východnej Európy, ale musíme sa uvedomiť, že pre všetkým to budú ale malé stredné podniky zo Strednej východnej Európy. Pokiaľ je všetky tie požiadavky a zložité podmienky, v zásade iba veľké podniky, nadnárodné podniky by v zásade dokázali prežiť, pokiaľ ide o tieto trhy. Potom ďalšie nedorozumenie, podľa môjho názoru, sa týka toho, že dochádza k určitému premiešaniu tých predstav myšlenok, pokiaľ je ochranu pracovníkov, čo skutočne vítame, s tým, čo sa považuje za protizákonné. To, čo je protizákonné, by sa malo samozrejme tak či tak trestať, požiadať nezá, nezákonné. Prečo sa to zapadieme vecami, ktoré sa zapodievajú hm, protiprávnymi aspektami, ako to dávame do súvislosti s vysielaním pracovníkov, to nie je jasné. Potom pod tretie, ide aj mi to, že to musím opakovať, áno, E, tá otázka toho polského inštalátora. Prečo tam nebol nikdy vyslaný? To bol pracovník, ktorý sa rozhodol tak, či tak, a každý iný pracovník sa rozhodol, že sa chce voľniť povedať Európskej únii. No a jednoducho tu ide všetky tieto veci, dochádza k tomu premiešaniu týchto vecí. A máme tu smernicu, smernice o vysielaní. Snažíme sa napraviť určité veci, ktoré v skutočnosti by mali byť nedotknuté, možno to nedotknuté, ak by ste sa na tom mňa spýtali. Takže ja tu sa vlastne dostávam právnom základu. to pokiaľ je vysielanie pracovníkov, právny základ je prepojený so službou. Pokiaľ je ostatné mýty v tejto oblasti, a zvedú k tomu, že vlastne rozširujeme právny základ a ja osobne som proti tomu, aby sme nejakým spôsobom menili právny základ. No a potom ešte ďalšia vec. Myslím si, že musíme to mať špecifickú legislatívu pre jednotlivé sektory, napríklad pre dopravu, a môžem povedať, že pokiaľ ide o dopravu, malé a stredné podniky z strednej východnej Európy, mnohé skutočne boli vyňatí, alebo boli, bol, vlastne pokiaľ európsky trh v zásade nemôžu tam až tak pôsobiť, keďže ide o to, že pokiaľ legislatívu v jedných členských štátoch, musíme sa vedieť, legislatíva to nie je len zákon. Legislatíva je zároveň aj administratívne, regionálne, lokálne pravidlo, ktoré nikdy neči na žiadnej internetovej stránke nejakého miestneho regionálneho orgánu a môžem spomenúť, že ja som skutočne z toho prešla s mnohými asociáciami, pokiaľ ide o mm, odbory a podniky po sebe v oprave a doprave a veľmi sme život. You, Ďakujem pekne teraz pani Šojdrová a potom pani Stevens. Nech sa páči pani Šojdrová. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne predrečníkom. Som rada, že môžeme diskutovať, vysvetliť naše pozmeňujúce návrhy. to, ak chcem mať transparentnú smernicu, ale by možnosť zájemne počúvať tie dôvody, prečo vlastne predkladáme tieto návrhy. Som predložila 11 pozmeňujúcich návrhov, vysvetlím ale iba dva tie reagujú na samotnú diskusiu. Takže právny základ. Nebránim sa tomu a myslím si, že je vhodné, aby právny základ bol rozšírený a ochranu vysielných zamestnancov. A je dôležité zdôrazniť práve ten právny základ pre voľný pohyb služieb. Preto názov článku 56 som vrátil do textu. Ide o to, aby sa tam explicitne spomenulo, aj bolo jasné, že ide o smernicu, ktorá sa týka voľného pohybu služieb a že sa to má zabezpečiť druhý pozmeňujúci návrh. Ten sa týka dopravy. Ako možný kompromis v rámci rozličných protichodných návrhov, ktoré sa týkajú sektor dopravy, mohol byť ten návrh, kde sa snažím navrhnúť to, aby pre sektor dopravy platila existujúca úprava smernice z roku 96, a to až do doby, kým komisia nepredloží a nenabudne účinnosť nová legislatíva pre sektor dopravy. To teda znamená, že pokiaľ ide o zvýšenie administratívnej záťaže, tak ako vlastne to vyplýva z novej smernice, sa neoplatňuje, to sa neuplatňovalo na sektor dopravy, a všetci zdôrazňujú, konec koncov aj spravodajkynie vo sprave, správe zdôrazňujú, že sektor dopravy špecificky potrebuje mať osobitné pravidlá, preto bolo logické, aby pokiaľ ide o revíziu smernice, sme jednoducho nezahrnuli dopravu a ponechali podmienky podľa smernice z roku 96. To je môj návrh, ja ho nemám ako kompromis. Thank you. Uh, the... Ďakujem pekne. Teraz pani Helge Stevens a potom posledný rečik bude pán Kristensen. Nech sa páči, pani Stevens. Thank you, Chair. Apologies for the... Ďakujem pekne. Pani predsednička, prepáčte to nedorozumenie. Áno, ja som sa pomýla išlo iný spis, ktorý máme na programe po obede, tak sa ospravedlňujem. No a pokiaľ ide o tento spis, Chcela by som sa najprv poďakovať obidvom spravodajkyniam za odvedenú prácu, je to veľmi dôležitá téma. Pokiaľ ide o tému vysielania, je to samozrejme citlivá téma. Je veľmi nevyhnutné, aby sme naďalej pokračovali v boji proti sociálnemu dumpingu. Toto je skutočne zásadné z hľadiska ochrany vysielaných pracovníkov, ale aj lokálnych pracovníkov a nesieme zabúdať aj na to, že ide o to, aby vlastne občania súhlasili vôbec celkovo s myšlenkou EÚ, preto je to dôležité. Dovolte, aby som sa trošku povenovala té, e, téme trvania vysielania. Takže tu ide vlastne o to, že máme tu vysielanie v oblasti služieb. Vysielanie z hľadiska definície je vždy dočasné, takže je tu veľké riziko sociálneho dumpingu niektorých sektorov. Preto si myslím, že je nevyhnutné stanoviť maximálne trvanie vysielania v týchto sektoroch keďže priemerné trvanie vysielania je menej ako 4 mesiace, pevne verím, že maximum 6 mesiacov to by mohlo stačiť jednotlivým sektorom. A to, čo, musím, to, čo budeme považovať za rizikový sektor, to, to si môžu rozumieť členské štáty. Samozrejme chápam, že je to veľké, sú to veľké rozdiely členskými štátmi, avšak tento prístup by rešpektoval princíp subsidiarity. Na druhej strane v nízkorizikových sektoroch, voľný pohyb služieb a vysielania, tam zabezpečil prínos e, prosperite členských štátov. Vysiel ne, neznamená vždy sociálny dumping, toto je dôležitý program rámci diskusie a nemali sme to zabúdať. Preto si myslím, že je nevyhnutné tu nejako stanovovať e, maximálne trvanie vysielania v nerizikových sektoroch, aj keď samozrejme vychádzame z toho, že z definície vysielanie je vždy dočasné. To znamená, že áno, musíme bojovať proti sociálnemu podvodu, avšak nemali by sme e, tu zabudnúť na ten prínos, ktorý znamená voľný pohyb v oblasti služieb. Takže e, toto je logika, podľa ktorej musíme pristupovať aj k e, úprave pravidel, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia. Potom ďalšia vec je princíp rovnako odmenovania za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Myslím si, že to je absolútnou podmienkou pre spravodlivú hospodárskú súťaž medzi jednotlivými pracovníkmi. Znamená to významný krok vpred, pokiaľ je boj pred sociálnemu dumpingu a podvodu. A myslím si, že jednoznačné, že Európska únia musí zabezpečiť prosperitu a pracovné miesta. Nesmie byť dôvodom, prečo by sa strácali v členských štátoch pracovné miesta tým, že by vlastne sme sa uberali cestou dumpingu. Chcela by som ešte dodať vec, že princíp rovnakého odmenovania by sa mal pretaviť do transparentných etických pravidlách, pravidel, takže mali by sa vypracovať takéto pravidlá. Jednoducho pravidlá, ktoré sa ťažko dajú uplatňovať, sa nebudú uplatňovať alebo iba veľmi komplikovane. A potom musíme myslieť na administratívnu záťaž. To by znamenalo veľké prekážky pre vstup na trhy, pre všetkým pre malé a stredné podniky. Pokiaľ našu delegáciu my sme za to, aby sme mali lepšie pravidlá, ktoré zabezpečia lepšie fungujúci jednotný trh. A na záver chcem zdôrazniť, že pokiaľ je stanovenie miest, to je v právomoci členských štátov. A Musíme tu vytvoriť takú situáciu, ktorú rozpeje všetkým a pevne podporujem takýto princíp. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Stevens. Ďakujem, pani Stevens. A teraz pán Kristiansen. Ďakujem pekne eh, spoluspravodajkyniam Spôsob, ako e, zadelili e, veci do jednotlivých tematických oblastí, považujem za veľmi dobrý, tak to budeme sa lepšie vedieť sústrediť na hľadanie riešení. Súhlasím s Tomasom Manom, mali by sme bojovať proti protekcionizmus, protekcionizmu, zároveň e, však aj proti sociálnemu dumpingu. A našim cieľom by malo byť rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia. to by sa malo odrážať v smernice, v smernici. A teda e, ide o to, aby tu nebola kreativita v oblasti obchádzania pravidiel. Ja nechcem e, protirečiť kolegom, ktorí e, sa zasadzujú za to, aby sa transport vyňal. Via, E, bolo by dobré, keby sme tu prijali e, špecificky pre oblasť prepravy, e, nejaké úpravy. Nechcem, aby sme postupovali kontraproduktívne. Myslím si, že toto celé cvičenie je vo všeobecnosti veľmi dobré pre Európsku úniu, pre Európsky parlament. Je to e, dobre na overenie toho, či e, týmto veľkým výzvam sme schopní čeliť, či to vieme zvládnuť. E, ako či vieme pôsobať zomknuto. A je to aj dobrá úloha pre radu ministrov, aby e, preukázali, že dokážu predstaviť e, dobrý návrh bez toho, aby sa e, tu vytvoril takýto rozpočet rozkol medzi západom a východom, ale je tu momentálne veľmi veľa vecí, ktoré rozdeľujú a preto musíme veľmi spolupracovať v Európe aj tu u nás na výbore, aby sme sa napokon dopracovali k dobrému návrhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli takí struční a presní. Možno by sme mohli udeliť e, slovo e, komisii. Nech sa páči, pán Pereira pár minút, e, pár mm, krátkých poznámok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa byť naozaj stručný. V prvom rade ďakujem za udelenie slova, ďakujem obom spoluspravodajkyniam za ich naozaj skvelú prácu a samozrejme e, všetkým poslancom za ich e, úsilie, ktoré prevedli pri predkladaní pozmaňovacích návrhov. Tu súhlasím s tým hodnotením pani Moranša tie. Ehm, tých návrhov zase nie je až tak veľa vzhľadom na význam tohto návrhu. Ehm, chcem len povedať niekoľko pripomienok, nebudem sa tu sústrediť na pozmaňovacie návrhy, nie je to mojou úlohou, ale ehm, len pár dôležitých pripomienok. Chcel by som vyjadriť náš úplný súhlas s tým, čo zdôraznili obe e, spoluspravodajkyne. Ide tu o nutnosť e, presných e, pravidiel, ktoré budú platiť a ktoré by sa dali ľahko kontrolovať. Ako už zaznelo, takže uvediem to tu len mimochodom, pre nás je jasné, že návrh týkajúci sa odmenovania ide správnym smerom. Avšak tiež by som chcel zdôrazniť, že pozmaňovacie návrhy idú smerom zvyšovania e, transparentnosti ohľadom pracovných podmienok, ktoré platia pre vysielaných e, pracovníkov podľa smernice. To je tiež niečo, čo by malo zjednodušiť e, konkrétne uplatňovanie a preto si myslím, že to je tiež správnym smerom. Ale zdá sa mi, že také šírenie rôznych e, systémov a pravidel, ktoré by mali e, platiť pre rôznych pracovníkov podľa dĺžky obdobia, to ide opačným smerom. Ak budeme mať viac druhov pravidiel. Niektoré budú platiť do 6 mesiacov, iné 24 mesiacov, iné na 24 mesiacov. To nejde smerom zjednodušovania života ani pracovníkov, ani podnikov páni inšpektorov práce, ktorí to budú kontrolovať. Tiež sa domnievam, že je dôležité, aby sme zachovali pôvodný cieľ tejto smernice, teda koordinovať platné eh, národné legislatívy, pokiaľ ide o pracovné podmienky vyselaných pracovníkov s cieľom zjednodušiť voľný obeh služieb a dobré fungovanie jednotného trhu. Cieľom tejto koordinácie e, je teda len to obdobie e, vysielania, mali by sme sa toho pridržiavať. E, táto smernica rieši pracovné podmienky, ale rieši ich iba počas obdobia vysielania pracovníkov. Myslím, že niektoré pozmeňovacie návrhy sa snažia tu zavádzať niečo, čo už sa po vlastnom slova zmysle netýka obdobia trvania vyslania pracovníkov, ale skôr obdobia predtým a potom. A myslím si, že eh, by sme mali odolať takýmto pokusom a mali by sme sa snažiť riešiť pracovné podmienky a podmienky odmeňovania iba počas obdobia vyslania, čo je vlastne cieľom tejto smernice. Povedal som to pred chvíľou, ale ešte raz to zopakujem, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá vec vzhľadom k právnemu e, základu tejto smernice. Nemali by sme akceptovať zavadzanie pravidel, ktoré by nejakým spôsobom viedli k diskriminácii národných poskytovateľov služieb a cezhraničných poskytovateľov služieb. Chápem argumenty, ktoré stoja za niektorými pozmeňovacími návrhmi, ale na to by sme mali dávať pozor, obzvlášť pokiaľ ide o zdroj pracovných podmienok, ktoré budeme vnímať ako platné pre vysielaných pracovníkov, aby neboli zase tak obsiahle a vágne, že by to viedlo k určitej diskriminácii medzi poskytovateľmi služieb na národnej úrovni a cezhraničnými. A pretože mám byť stručný, tak už len posledná prípomienka. Chcel by som povedať, že otázka právneho základu je skutočne politickou otázkou a tiež veľmi právnou. A je tu celý rád e, judikatúry rôznych e, rozsudkov Európskeho súdneho dvora. Takže výber právneho e, základu musí stať na objektívnom základe a cieľ e, musia smerovať k danému cieľu a dvojitý právny základ by mal byť naozaj len mimoriadnou záležitosťou v prípade dvoch neoddeliteľných cieľov ktoré sú navzájom úzko prepojené a žiaden nie je nadriadený alebo podriadený. Je treba sa vyhnúť tomu, aby sa situácia skomplikovala. Nám sa však zdá, že cieľom tejto smernice ostáva a je to, aby sa zabezpečilo dobré fungovanie vnútorného trhu, zlepšila sa koordinácia podmienok. To je hlavný cieľ. Myslím si, že súdny dvor jasne stanovil, že je tu nadradený cieľ, teda výber právneho e, základu, ktorý musí platiť pre tieto podmienky. Ďakujem. Teraz majú slovo pani Jongerius a Morin Chartier. Máte slovo na 23 minút. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým kolegom za to, že e, popísali dodatočnú e, dimenziu e, toho, čo už sa teda nachádza na papieri, takže som veľmi rada, že ste venovali čas nielen navrhovaniu vašich pozmeňovacích návrhov, ale aj ehm, tomu, že ste lepšie popísali, o čo v nich ide. Dúfam, že aj v blízkej budúcnosti sa nebudete báť, keď eh, vás poprosím, aby ste nám eh, poskytli eh, trošku náhľad do pozadia vašich pozmeňovacích návrhov, pretože áno, pred nami je ešte dlhá cesta, ale ja mám naozaj so som plná optimizmu, že uspejeme eh, v tejto otázke, ak budeme chcieť naozaj sa zaobrať jednotlivými návrhami a snažiť sa nájsť nejaké spoločné východiska, na základe ktorých v budúcnosti sa nám umožní eh, zabezpečiť eh, správne fungo- fungovanie vnútorného trhu, správne zaobchádzanie e, s malými a strednými e, podnikmi, ale aj právami zamestnancov. Musíme tu naozaj nájsť to, tú správnu vyváženosť. Nemôžeme si dovoliť e, ne, nebyť dostatočne dobrý, treba povedať musíme uspieť v tejto úlohe, pretože e, sme e, dosť dobre platení daňovými poplatníkmi za to, aby sme našli to najsprávnejšie riešenie. Pre mňa, pre nás je dôležité, aby sme chránili základné práva v EÚ. A áno, samozrejme, Sloboda pohybu e, pracovníkov v EÚ je základným právom. Nechceme to zastaviť. Aj v mojom predchádzajúcom živote e, líderky odborových zväzov som sa vždy snažila zasadzovať e, za to, že základným právom pracovníkov je pracovať niekde inde. Máte právo odísť inde a hľadať tam pracovné príležitosti, ak si myslíte, že to bude pre vás inde lepšie. Ale teraz príliš často slobody služieb e, nejakým spôsobom e, sa zneužívajú za účelom toho, aby sa nechránili e, pracovníci a aby sa obchádzali základné práva zamestnancov. A pre nás je dôležité, aby sme tu našli naozaj e, vyváženosť a tie správne proporcie v našom návrhu. Nebudem e, reagovať na všetky tie návrhy, ktoré e, zazneli ako také, pretože to, to je obrovská úlaha. Implikovalo by to, že už teraz viem, kde bude napokon ležať, ten, spočívať ten kompromis. Ja mám svoju vlastnú pozíciu, ale teraz je dôležité e, sa zaoberať tým, ako nájsť nejaké spoločné e, riešenie, ako spolupracovať na e, širokej parlamentnej pozícii, pretože naozaj po našom hlasovaní aspoň teda dúfam, a, a, zaznievajú tu pozitívne signály z rady. Ak, sig- ak rada bude ehm, teda pracovať v rovnakom časovom rámci ako my, tak po práci na um, rade budeme musieť sa spolu stretnúť na trialógu a na to potrebujeme tento široký konsenzus. Takže myslím, že uh, jednoducho musíme byť na teda, úrovni e, dôležitosti tohto, tejto výzvy. Musíme nájsť tie správne riešenia, musíme zamedziť možnému protekcionizmu, to nám totiž nepomáha e, na ceste vpred. A tu by som e, zastavila sa a e, poprosila vás ešte, dovolte mi, aby som e, vám ešte zatelefonovala a pozva, e, vyzvala vás, aby ste mi v, v neskôršom štádiu e, bližšie osvetlili pozadie vašich e, pozmievacích návrhov a teším sa nielen na spoluprácu s mojou spoluspravodajkňou, ale aj so všetkými teňovými spravodajcami a všetkými členmi tohto e, výboru naozaj na širokom základe Tento e, slogan si e, asi zavesím nad môj pracovný e, stôl. Byť teraz schopný zdovať túto dôležitú úlohu, byť na úrovni Ďakujem za tento veľmi pozitívny, otvorený záver. Na záver chcem poďakovať aj ja všetkým teňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí sa dnes do poludnia vyjadrili v tejto diskusii a objasnili nám svoje pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili. Naozaj prvý bod, ktorý na mňa zapôsobil, tým je, že náš spôsob myslenia sa mení. To, čo by som si odniesla z tohto, ja som si tu zapísala veľa poznámok, Eh, tu by som chcela povedať to najdôležitejšie, nechceme rozdeliť Európu. Takže eh, ten hlavný pojem európsky duch eh, konštruktívnej spolupráce, to naozaj vyplynulo zo všetkých tých príspevkov dnes do poludnia. A za to by som vám chcela poďakovať, pretože nemôžeme pracovať pozitívnym záverom, pokiaľ nebudeme mať eh, tohto, kolektívneho ducha, takže nedeliť Európu, um, neobracajme jedných proti druhým, nedostaňme sa do takejto logiky. Takže dlžím vám eh, niekoľko vysvetlení. Niektorí z vás eh, sa k tomu vyjadrili. Francúzsko, teda moja krajina, E, sa minulý týždeň e, zmietala určitý e, v dôsledku zavedenia tzv. molierového ustanovenia. Niektorí, ktorí nemajú dostatočný európsky duch, chcú odhlasovať nie na národnej úrovni, nemýlme sa, pretože ja e, som, e, e, mne sa podarilo v Senáte a v Národnom zhromaždení zablokovať túto klauzulu, ktorá je proti vysielaniu pracovníkov, proti voľnému poskytovaniu služieb. Ale niektoré články ehm, na miestnej úrovni miest, trhov a tých jednotlivých departmentov Eh, sa snažia presadiť. Ja som viedla veľmi náročný boj proti tejto Molierovej klauzule, ako ju nazývame. Nič z toho nechcem povoliť. Ak by sme sa dostali do takéhoto závozu, tak by to znamenalo úplné zničenie európskeho ducha a všetk- zničenie všetkej našej práce. Znamenalo by to zničenie voľného poskytovania služieb, zrušenie voľného uh, pohybu, služieb, voľného obehu pracovníkov a je, môžete si byť istí, že budem robiť všetko preto, aby, sa, aby k tomu nedošlo. Ja som napísala list mojej strane, tá bola pomerne rozvrátená, niekedy musíme byť aj trošku impertinentní v našej vlastnej strane, aby náš hlas bol vypočutý, takže to som aj urobila. Je to ale boj, ktorý by som tu, e, by som nechcela, aby sa opakoval inde. Asi pochopíte, že keď e, toto robím, viete si lepšie predstaviť toho ducha, v ktorom pracujeme. Ja nechcem pracovať eh, v nejakej uzavretej bubline, čisto francúzskej, alebo bubline východ proti západu. Naozaj eh, si želám eh, vyváženú spoluprácu v európskom duchu, takže Molierová klauzula pre mňa naozaj nie je. Poznám jej pôvod, nebudem tomu tu robiť reklamu. Počítajte však s mojim úplným nasadením, e, budem s týmto plným nasadením bojovať e, proti nej. Ďalšia vec. Ja e, chránim vlastne vás všetkých, všetkých vyslaných pracovníkov v Európe, keď zvádzam tento boj. A mm, ďalšia vec, a myslím, že na mňa na Agnes to veľmi zapôsobilo, to, že sme vycítili zo všetkých vašich príspevkov, pripomienok, že rovnako ako my e, sa snažíte nájsť konsenzus. Takže body, ktoré by boli konsenzuálne, neželáme si protekcionizmus. Chceme e, dosiahnuť konsenzus a v rámci tohto širokého konsenzu to bol záver kolegu Kristensena, chceme e, vlastne vypracovať stanovisko parlamentu voči rade. Na to budeme potrebovať väčšinu v parlamente a budeme potrebovať byť silní v rámci trialógu. Ak chceme spoločne e, obhájiť naše stanovisko. Myslím, že sme odviedli naozaj veľkú prácu, ale veľa práce je ešte pred nami e, všetkými. My všet, pred nami všetkými, nielen pred nami dvoma spravodajkyniami. A aby som odpovedala Martine, e, ktorá povedala, že nebola zatiaľ schôdza tieňových spravodajcov, bude sa samozrejme konať nejaké sme už mali, ale budúca sa bude e, konať. Tu sme čakali na stanovenie dátumu. Chceli sme mať k dispozícii vopred všetky pozmenia pozmeňovacie návrhy tak, aby sme už mohli viesť konštruktívne diskusie o dosiahnutí kompromisov na základe sformulovaných pozmeňovacích návrhov. A všetci tieňoví spravodajci minulý týždeň museli dostať pozvanie eh, od sekretariátu na nasledujúcu schôdzu eh, tieňových spravodajcov 5. 4. Takže tu naozaj eh, sa začne nová etapa práce, ktorá je pred nami. Ehm, pôjde tam o vytváranie kompromisov, hľadanie konsenzu pri všetkých e, bodoch ehm, sa budeme snažiť hľadať konsenzus. Možno nie vždy to pôjde rovnako rýchlo, bude tam odlišná geometria, pretože všetky myšlienky možno hneď nezískajú väčšinu, alebo tá väčšina bude e, sa odlišovať, ale to je našim cieľom. V každom prípade sa mi zdá byť dôležité, aby sme spoločne diskutovali o tom, e, že chceme zabezpečiť voľné poskytovanie služieb, že si máme stanoviť za politickú líniu e, princíp e, rovnaká, rovnaká odmena za rovnakú prácu, v, v každom prípade, ak by sme tak neurobili, bola by tu vlastne nekalá e, súťaž. A pokiaľ ide o otázku odmeňovania, tu povedieme ešte diskusiu o odvetvi, dopravy, dopravy. Pokiaľ ide o právny základ, veľmi pozorne som si vypočula opatrnosť pána Perejru, ktorý nám povedal, že dvojitý právny základ e, má byť naozaj mimoriadnou okolnosťou. Ale, áno, máte pravdu, ale domnievam sa, že v tomto výbore pre zamestnanosť e, my nie sme vo výbore IMKO. My tu máme na jednej strane teda voľné poskytovanie služieb, ale aj e, voľný pohyb zamestnancov, boj proti sociálnemu dumpingu, takže tu e, naša práca má takúto sociálnu konotáciu. A my by sme aj jej zostali byť, e, chceli, chceli zostať byť verní, my politici, pretože to je naša práca. My sme zvolení, sme poslanci, sme politici a chceme vyslať signál našim spoluobčanom signál o sociálnej Európe. O Európe, ktorá sa zaoberá obávami a starostiami, starostiami našich občanov. Pozrite sa na všetky štúdie, ktoré boli prevedené na európskej úrovni. Prvou hlavnou témou obav našich spoluobčanov je zamestnanosť, pracovné miesta. tu nám naši občania hovoria, čo, e, pýtajú sa nás, čo robí Európa pre nás v tejto oblasti. A ja nemám chuť sa nejako schovávať za e, nejaký ochranný štít. Nechcem hovoriť, e, no robíme tu niečo. Pán Pereira, možno vás teraz trošku sklamem, ale my máme chuť ísť týmto smerom a chceme, aby sa nám to podarilo. To, pani predsednička, hovorím vám a všetkým e, kolegom. Ďakujem samozrejme Agnes, pretože ono to nie je e, v podstate jednoduché. Sme z rôznych politických skupín, mm, môžeme mať protichodné stanoviska, ale my sme sa snažili pracovať v tomto duchu a spoločne budovať Ehm, tieto návrhy. Ďakujem vám, Agnes. Ehm, pani tie ehm, bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vás a máme veľké očakávania. Takže teraz už len toľko, že začneme o druhej. Bude tu pani komisárka Tyson za komisiu. A potom bude rozpráva o mm, situácii zamestnanosti mladých. Takže vás pozývam opäť na druhú hodinu popoludní.